We still have to discuss one... Stále musíme ešte prediskutovať jeden bod na programe a to je správa o Iráne a prístup EÚ voči Iránu. Takže prosím vás, začneme a spravodajca je pán Belver. Mm, on je tu, takže bez ďalšieho zdržovania by som rád začal prezentáciu. Pán Belver, máte slovo. Ja, dank veľmi, de voorzitter. Ďakujem pekne, pán predseda. Počkám ešte chvíľočku, pretože by bolo fajn, keby som mohol hovoriť k ľude. Ďakujem vám pekne. Takže ešte raz srdečná vďaka, pán predseda. Vážení kolegovia, téma Iránu sa už dlhú dobu stretáva s veľkým záujmom Európskeho parlamentu. Najprv sa Európsky parlament vyjadril k tejto téme uznesením e, z februára, ktoré bolo prijaté na plenárnom zasadnutí. Toto uznesenie e, ponúka dobrý základ pre naše práce v AFETE pokiaľ ide o, o správu medzi, e, o, o vzájomných vzťahoch medzi Európskou úniou a Iránom. Politická situácia sa však v ostatných mesiacoch zmenila. OSN avizovali nové e, sankcie. Irán je posudzovaný podľa svojho nového atomového programu. Situácia týkajúca sa dodržiavania ľudských práv v Iráne je naďalej veľmi e, zlá. Týmto uznesením A Fed dostane nielen e, možnosť zmeniť politiku voči Iránu, ale prehlbiť ďalej e, túto politiku a spolu s kolegami by som rád ďalej pracoval na tejto téme. Chcem navrhnúť, e, aby malo uznesenie 4 kapitoly. Najprv kapitola o vnútornej situácii v krajine situácia v krajine, stav opozície, represívny e, režim, e, obyvateľstvo, neexistencia, demokracie, e, ekonomika Iránu, vrátanie dopadov na stabilitu. Všetky tieto kapitoly Mm, všetky tieto e, záležitosti tu musia byť e, vyzdvihnuté. Ďalšia kapitola e, by mala byť venovaná ľudským právam. Tam ide o väznenie demokratických síl a o to, ako sa s nimi zaobchádza vo väzniciach. Mám na mysli, e, e, teda chcem tam spomenúť aj e, situáciu v médiách a postoj voči tlačovým médiám a iným médiám. Považujem za dôležité venovať sa aj etnickým menšinám v Iráne. Tretia kapitola by sa zaoberala zahraničnými vzťahmi Iránu Stručne by som sa tam rád venoval vzťahom s Tureckom, e, Irákom, Afganistanom, Pakistanom, Sádskou Arábiou a štátmi v Perskom zálive. Samozrejme, že ide tiež o vzťahy Iránu k jednotlivým našim členským štátom a tiež k USA a Rusku. Stále sa tu spomínajú antisemitické hesla. To nie je akceptovateľné. Nie je možné požadovať vymazanie z tej krajiny z mapy sveta. A posledná kapitola by sa týkala témy e, sankcií kvôli nukleárnemu programu a práve tu sú najväčšie názorové rozdiely. Avšak aj napriek tomu je potrebné zaoberať sa v správe touto témou. Irán chce aj naďalej nezmenenie pokračovať vo svojom atomovom programe aj napriek protestom medzinárodnej komunity a my si musíme zvážiť, aké stanovisko chceme zastávať a ako má vystupovať naša vysoká predstaviteľka. Vážené kolegyne a kolegovia, rád by som s vami intenzívne spolupracoval. Táto správa je mimoriadne dôležitá Mnohí kolegovia sledujú situáciu v Iráne veľmi pozorne a samozrejme je potrebné e, vidieť to aj zo svetla jednotlivých európskych inštitúcií. Len tak sa nám podarí e, urobiť vyváženú správu a teším sa na vaše príspevky. Ďakujem pekne. A teraz máme pani Kopu ktorá sa hlasí o slovo. E, Ďakujem. Toto je len úvodná výmena názorov. Budeme musieť počkať na samotné znenie predtým, ako prídeme s konkrétnymi návrhmi. Irán je zdrojom obav nielen pre EÚ, ale pre celé medzinárodné spoločenstvo pretože je to potenciálna hrozba. Posledné rozhodnutie OSN o ešte väčších sankciách ukázalo, že medzinárodné spoločenstvo sa nezmierí s jadrovými plánmi Teheránu. Ale musíme sa zamyslieť, či tieto nové sankcie budú efektívne. Z minulosti vieme, že politika sankcií voči Iránu nebola úspešná a musíme sa zamyslieť nad tým, ako chrániť bežných Iráncov od týchto sankcií, či môžeme nastoliť nejaké inteligentné sankcie zacielené na tých, ktorí sú zodpovední za túto situáciu. Viem, že je dobré mať vždy celý obraz. Potrebujeme hovoriť o jadrových otázkach na Strednom východe všeobecne. Izrael podpísal, nepodpísal e, zmluvu o nešírení jadrových zbraní, ale mnohí ľudia veria, že by mohol mať jadrové zbranie. Bolo tu snaha niečo s tým urobiť a v maji 2010 na poslednej konferencii o nešírení Konečné závery hovoria o praktických krokoch vpred, kde sa vyzýva generálny tajomník OSN a všetky, všetci aktéry, aby sa zorganizovala v roku 2012 regionálna konferencia preto, aby sa podporil Stredný východ bez zbraní hromadného ničenia a jadrových zbraní. O tomto by mala EU hovoriť. A ešte ďalšia vec, ktorej sa dotkol správodajca, je veľmi závažná otázka ľudských práv. V Iráne ľudské práva e, sa nedodržiavajú. A kladiem si otázku, do akej miery EÚ dokáže podporiť občianskú spoločnosť. Hovorím o spôsobe podpory ktorá by vytvorila klímu zmeny od dola hore. Toto by bol spôsob podpory ľudských práv v Iráne. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pani Lochpiller, ktorá je tiež predsedničkou delegácie. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Belder, za to, že ste nám vysvetlili, ako bude koncipovaná vaša správa. Môžem s vami len súhlasiť, čo sa týka tej základnej štruktúry. Avšak odporúčala by som vám, aby ste v bode 3 zahraničné vzťahy a vzťahy Iránu v regióne nebezpečenstva a šance aby teda tejto časti e, bola v správe venovaná veľká pozornosť. V poslednom legislatívnom období, v minulom roku sme sa touto témou ešte nezaoberali intenzívne. V uzneseniach sme sa vyjadrovali k e, ľudským právam a k politike e, jadrovej, takže bolo by dôležité spolu s ostatnými delegáciami v parlamente a tiež e, s komisiou a s rôznymi think tankmi zvážiť, ako by mohla vyzerať európska e, politika e, voči Iránu, ktorá by sa zaoberala aj bezpečnostnou situáciou v Iráne, v Iraku, v Afganistane, ale tiež ako by sme mohli dosiahnuť cieľ e, e, aby sa z tejto oblasti e, stala oblasť bez jadrových zbraní. Bolo by možné tiež diskutovať, do akej miery by bolo potrebné v rámci presadzovania tejto politiky mať priamo na mieste e, delegáciu, čo teda hovorí za, čo hovorí proti. Moja predrečnička už e, upozornila na politiku uvaľovania sankcií. Bolo by správne e, zhodnotiť, do akej miery sankcie boli účinné. Boli totiž cieľne namierené proti určitým skupinám iránskej elity a bolo by treba zhodnotiť, eh, či tieto sankcie nemajú negatívny dopad na dodržiavanie ľudských eh, práv u väčšinového obyvateľstva. Čiže keď budeme mať k tomu poznatky, potom asi aj politická diskusia bude ľahšia. Čo sa týka ľudských práv, povedali ste, že to bude obsiahla kapitola, tak ako v uzneseniach samotných. Chcela som podpori, e, podčiarknúť, že je dôležité zaoberať sa aj situáciou e, ženských hnutí v krajine. Sú tam rôzne iniciatívy, pretože e, je potrebné postarať sa tam o nediskrimináciu. Ďakujem, pán Predama slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No. Pokiaľ ide o túto prvú výmenu názorov k Iránu, tak chcel som vám predstaviť perspektívu EPP, ktorá sa zaoberá touto témou na našej strane. Najskôr ďakujem za vašu prezentáciu. Chcel som vám tiež povedať, e, že Vzťahy medzi EÚ a Iránom sú veľmi komplexné, pretože ide o režim, ktorý už 20 rokov nerešpektuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o nešírení jadrových zbraní, um, pretože je tu ten tajný jadrový program. Situácia v súvislosti s ľudskými právami sa značne a neustále zhoršuje. Základné slobody, občianské slobody sa nerešpektujú v Iráne. A mal by som niekoľko otázok. Najskôr teda tá jadrová téma pre EPP je táto téma dôležitou súčasťou európskeho prístupu k otázke Iránu a žiadame Irán, aby rešpektoval svoje medzinárodné povinnosti, aby prestal so všetkými e, čin, takýmito činnosťami, pretože Irán preukázal e, dostatočné pohrdanie, e, pokiaľ ide o žiadosti medzinárodného spoločenstva. To nie je dobré a Irán určite si tým privodí medzinárodné sankcie nové uznesenie 1929 z 9. júna z Bezpečnostnej rady OSN hovorí, že dodatočné sankcie OS sú pozitívne. Podľa nás je to teda pozitívne a je nevyhnutné vyjať tlak pretože Irán veľmi často ukázal, že veľmi účinne dokáže sankcie obísť. Aby sa zachovala súdržnosť nášho prístupu k Iránu, bude potrebné predložiť uznesenie z 22. oktobra, uznesenie parlamentu, ktoré sa týkalo rešpektovania demokracie. A v tomto kontexte je kom- komunita Barajk v Iráne, ktorá aj naďalej e, je potieraná a je potrebné, aby Irán zlepšil svoj postoj voči tejto komunite. Je tu tiež e, kultúrna e, komunita Iránu, ktorá je pritom na zahraničí a táto trpí zastrašovaním a prenasledovaním iránskeho režimu a Posledná časť, pokiaľ ide o regionálny vplyv Iránu, pre EPP je dôležité tento problém e, riešiť. Irán zasahuje neustále do veci e, susedných krajín, vrátane Iraku, podporuje teroristické organizácie a destabilizuje celý región. Takže len toľko veľmi stručne niekoľko otázok, ktoré som vám chcel predložiť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pani Muniz. Eh, Ďakujem, pán predseda. Ja si myslím, že eh, je eh, rozumný návrh, ktorý povedal ehm, spravodajca o schéme jeho správy. Ja si myslím, že tie veľké témy, ktoré treba riešiť, je ten jadrový fenomén, v ktorom socialistická skupina podporuje mm, ten e, dvojcestný prístup tým, že budeme ďalej um, aplikovať sankcie s maximálnou prísnosťou a budeme e, vyžadovať e, aplikáciu sankciu s maximálnou prísnosťou a zároveň budeme tiež vystierať ruku a podať ruky ránu pre možné rokovania o jadrovej téme. Otázka ľudských práv samozrejme musíme splnúť v správe ľudské práva osobitne si myslím, že čo sa týka um, um voľného nediskriminálneho prístupu obyvateľstva k um, komunikačným technológiám a podpora um, pre um, mierové hnutie opozície a tiež um, pluralizmus opozície. Um, my ako Európsky parlament sa musíme sústrediť nielen na jednu osobitnú politickú alebo náboženskú skupinu. ale si myslím, že um, to zelené hnutie eh, najlepšie zohľadňuje pluralizmus eh, um, demokratickej pacifickej opozície v Iráne. Mala by to byť spomenuté v správe. A po tretie, k um, úlohe Iránu a jeho okolia eh, je to naozaj dôležité. Irán ako regionálna moc má strategickú hodnotu a určitý vplyv na svoje okolie, no nie som si istá, či sa treba sústrediť na tému Izraelu a antisemitský postoj eh, Iránu, ale eh, treba eh, prejsť za tento aspekt v téme Iránu a pozrieť sa, aké úlohu zohráva vo vzťahu s zvyšným arabským svetom a s ostatnými hm, štátmi, ktoré sú spoločensky eh, muslimské ako Turecko, ale politicky laické a definitívne um, um, vyhnúť sa uh, tomu antisemitskému posolstvu Iránu a uh, zamerať sa na uh, jeho uh, širšiu úlohu, ktorú zohráva vo svojom okolí. Uh, Ďakujem teraz pani Šáke. Ďakujem, pán predseda. Milé kolegyne, kolegovia, už toho tu bolo povedané veľa, ale ja by som e, sa rada venovala sankciám, ktoré sú tak aktuálne pri Iráne. A e, chcem sa opýtať, či Európa by nemohla zohrávať e, určitú rolu pri zlepšení situácie dodržiavania ľudských práv tieto ľudské práva si e, veľmi ctíme a musíme sa postarať, aby bolo dodržiavané e, všade základné práva a slobody. Toto bude mať určite veľkú e, váhu pri ďalších rokovaniach. Takže úloha obchodu nie len keď sa hovorí o sankciách, ale e, vo všeobecnosti Irán má záujem obchodovať a my by sme mali zvážiť e, o tom, či, e, by, či teda vývoz určitých výrobkov nemá určité následky a dopady. Konzervatívci a kruhy bažiace po moci e, sú stále mocnejšie v otázke sankcií. Avšak my musíme využiť aj e, rezolúcie OSN a vždy musíme mať na zreteli ich možné dopady. EÚ už v minulosti e, toho urobila dosť, ale pokiaľ ide o export technológií, aj teda v zlom e, režime môžu byť e, takéto technológie nasadzované za účelmi prenasledovania ľudí, špionáže. Čiže keď sa technika dostane do zlých e, rúk, je to ťažké. Ale na druhej strane je technika dôležitá, aby ľudia mohli komunikovať so zvyškom sveta. Treba zvážiť aj úlohu nových médií ktoré môžu prepojiť eh, ľudí v Iráne s okolitým svetom. Aj eh, v EU máme takéto iniciatívy. A na záver chcem povedať, že ak nebudeme zodpovednejší, potom by eh, potom to bude zle. Mali by sme sa opýtať, kedy budú e, určité uznesenia z našej strany e, prijaté, čo sa týka spolupráce s Tureckom, pretože je pre nás dôležité, najmä čo sa e, týka situácie v Iráne. Mali by sme sa zaujímať o lepšiu spoluprácu a opýtať sa, akú zodpovednosť má EÚ chcem upozorniť na to, že České predsedníctvo eh, vyvinulo eh, program, tzv. program Shelter Cities. Išlo tam o bránenie aktivistov, eh, ľudí s určitými politickými predstavami, ktoré ktorí sa dostali v Iráne do obrovských problémov a ide o to umiestniť ich niekam, niekde inde v Európe. Východoeurópske krajiny napríklad veľmi málo aktivistov takéhoto druhu prijímajú. Politická opozícia by tu mala byť tiež e, lepšie hodnotená. Mali by sme sa opýtať, či v tomto smere nemáme nejakú zodpovednosť, mali by sme ju prevziať. Takže v našej politickej skupine sa diskutuje týmto smerom a ja sa poteším, ak sa nám podarí dopracovať sa ku konštruktívnej spolupráci s kolegami z iných frakcií. Ďakujem teraz pani Lozing. Ja, ich denke, čo sa týka otázok ľudských práv, kto má záujem o demokratizáciu Iránu, musí urobiť všetko preto, aby eh, sa zlepšila medzinárodná situácia, pretože akékoľvek e, e, zhoršenie medzinárodnej situácie e, hrozí ďalšími opatreniami represívnymi vo vnútri krajiny a budú ďalej prenasledovaní opoziční predstavitelia. Izolácia strany západu, izolácia Iránu viedla do slepej uličky a jej pokračovanie Mm, len škodí záujmom všetkých, skutočne všetkých. A vyvstáva otázka, aký záujem, aké možnosti majú obe strany nájsť realistické ciele e, svojich rokovaní, ktoré je, bude možné aj realizovať. E, na základe ankiet z 2009 52% Irančanov chce, aby inšpekcie mali e, veľké práva a tiež nechcú, e, aby ich štát vyvíjal jadrové e, zberanie. Samozrejme za veľkej medzinárodnej kontroly. Myslím si, že musíme zohľadniť ich názor a túto perspektívu. Mm, snaha mať Atomové e, zbranie je vždy v histórii e, spojená s hrozbami, takže si musíme zavážiť, e, ako by sme mohli sa dopracovať k stavu, že USA bude poskytne teda garancie, že nenápadne Irán, akú rolu môže zohrať pri tom Európska únia. Vždy sa hovorilo o E, scenáre Iránu ako hrozby. Myslím si, že práve v týchto scenároch e, sú e, uvedené rôzne hodnotenia, ktoré nemajú nič dočinenia s ľavicovou či pravicovou politikou. Ak napríklad si pozrieme hodnotenie CIA, tam tiež je rôzne ohodnotená miera nebezpečenstva No ďalej si myslíme, že Irán si necháva všetky možnosti otvorené a nevieme, akým smerom e, a ako sa rozhodne. E, konštatuje sa v správe, že e, analýza nákladov a užitku bude smerodajná pre to, akým smerom sa ďalej bude vyvíjať Irán. Z spolupracovníci Clinton Clintona, napríklad profesor harvardský Jozef Naj eh, povedal, že našim cieľom by malo byť presvedčiť Teherán, aby išiel Japonskou cestou. Japonci majú jadrovú technológiu, vedia, pos, vedia vy, vyrobiť atomovú bombu, ale um, vyslovili sa zásadne proti tomu. Takže tieto opcie by sme mali zvážiť a zakomponovať do našej novej stratégie uh, k Iránu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Madler. Eh, eh, Ďakujem, pán predseda. To sú všetko pekné slova Áno, najkrajšie e, a najlepšie by bolo, ak by sme skutočne mohli nažívať v miery. E, režim v Iráne je barbarský, teroristický, obyvateľstvo trpí, politickí oponenti sú prenasledovaní a vlád ťa vláda e, má krvavé ruky. A to je úplne neakceptovateľné. Je neakceptovateľné, aby tento teroristický režim tam naďalej fungoval. Takže čo sa e, nás týka, mali by sme e, zvoliť fakt naozaj tvrdé slova, tak ako pán spravodajca a povedal. Musí to byť jasné stanovisko, nesmieme byť vôbec zdržanliví. A musíme sa tiež spoliahnuť na našich Eh, na našich eh, spojencov. Turecko má takú zvláštnu politiku voči, eh, voči Iránu. My chceme Irán izolovať, ale mm, podporovať režim Ahmadinejada. To predsa nie je možné. Viac technológií, viac obohateného uránu, to nie je dobrá cesta. Musíme sa postarať o to, aby Turecko s nami spolupracovalo, aby sme Ahmadinejada izolovali. To musíme takto Turecku jasne povedať. Naši obchodní partneri ako Čína e, tiež e, spolupracujú s Iránom, takže toto tiež by sme mali zvrátiť. Máme na to prostriedky, aby táto barbarská vláda bola úplne izolovaná. Opozícia musí byť posilnená, už sa tu spomínala úloha médií. V Európe žije toľko iránskych utečencov, ktorí predsa tiež majú dobré kontakty. Opozíciu by bolo možné aj týmto spôsobom posilniť. Takže je potrebné postarať sa lepšiu politiku EÚ. E, zatiaľ sa tam naozaj e, nič e, nedie a hovoriť len s politikmi tam zatiaľ k výsledkom neviedlo. Je tu v texte, teda to, čo sa tu uvádza v texte, podporujeme Naozaj tón e, náš voči Iránu nie je e, dobrý, e, to musíme odmietnúť a kritizujeme to. Izrael tu hovorí o preemptive strike. Myslím si, že to môžem len podporiť. A musíme Izraelu povedať, že takéto niečo možno bude potrebné. Nehovorím, že teraz, ale nemôžeme jednoducho dopustiť, aby e, sme kryli Ahmadinejada. Roztrieštená politika nemá zmysel. Režim musí byť izolovaný. Nemá zmysel hovoriť za Ahmadinejadom a chcem vyzvať pána spravodajcu, aby sa rozhodol pre takýto spôsob. Ďakujem. Ďakujem, pani Gomeš. Skutočne je veľa režimov, ktoré nemáme radi a veľa ľudí, ktorých nemáme radi a môžeme s nimi žiť. Teda musíme s nimi žiť a musíme sa vyhnúť tomu, aby sa nestalo to najhoršie. Nie som za žiadnu tézu nejaký preventívny útok na Irán. To by nefungovalo, toto by nebolo múdre, a dôsledky by boli hrozné pre celé ľudstvo a teda aj pre nás, aj pre Izrael. Myslím, že USA zohrávajú kľúčovú úlohu, tak ako my, ale USA ešte viac. A USA je mocnosťou, ktorý, ktorá má naozaj vedúcu úlohu aj, aj proti tým, ktorí sú za preventívne útoky. Nemáme na výber, musíme sa zaangažovať v Iráne a zároveň žiadať od Iránu, aby neprispieval k šíreniu jadrových zbraní a taký je postup Iránu, aj keď by sme verili, hoci ja neverím, že Irán nehľadá alebo nesnaží sa o získanie vojenských jadrových programov, pretože inak by nič neskrýval pred um, a, um, ehm, IAEA. E Takže ak by ste verili že Irán šíri za svoje hranice jadrové technológie. Ak sa stane jadrovou e, veľmocou, či už pre civilné alebo vojenské účely, je to stimul pre ostatné susedné krajiny, e, arabské krajiny, aby sa tiež stali takýmito jadrovými mocnosťami. Je to obrovské riziko pre celé ľudstvo a ak Irán aj tvrdí, že nechce jadrovú technológiu pre vojenské účely len samotným konaním Irán koná nezodpovedne a ohrozuje bezpečnosť nie len celého regiónu, ale celého sveta. Myslím si tiež, že európske stanovisko musí byť veľmi konzistentné a medzinárodné spoločenstvo nemá dobré skúsenosti s dialogom s Iránom, pretože tento dialog nie je konzistentný. Všetci si spomíname, keď USA a Bushová administratíva odmietla si sadnúť za jeden stôl s Iránom. Teraz e, s Obamovým kabinetom je to iné, posolstvo Obamu je iné a podľa mňa teraz musíme byť konzistentný, pokiaľ ide o sankcie, o ktorých rozhodla Bezpečnostná rada OSN v júni. A tieto sankcie nevylučujú dialog, ale dialog musí byť opatrne naformulovaný a iránsky minister navštevuje e, viaceré európske hlavné mesta, ale neviem, či to má nejaký úžitok, e, možno len prelomenie psychologickej e, hranice, izolácia Iránu. E, tiež sa domnievam, že je pre Európsku úniu kľúčové, a preto táto správa by bola veľmi užitočná, je pre EÚ kľúčové, aby nevyvolávala dojem, u ľudí v Iráne, ktorí bojujú za slobodu, demokraciu, základné práva, že sme pripravení predať týchto ľudí za nejakú dohodu o, jadrových technológiách. Čiže tieto, toto sú dve odlišné veci, ale mali by byť paralelné. My by sme mali byť, e, mať vysoké požiadavky na Irán v koordinácii s USA. V tomto zmysle som presvedčená a keď som počula obrancov ľudských práv v Iráne, bolo to vypočutie mojou politickou skupinou, tak e, želala by som si, aby sme venovali pezernosť a preskúmali situáciu v tomto ohľade, aby sme zabezpečili cestu k slobodným médiám v, v, médiám v Iráne. Autori, autoritársky, e, diktatorský režim bráni ľuďom, aby sa dostali k informáciám. Vieme, že hovoríme o vysoko vzdelanej spoločnosti v Iráne, o verejnej mienke, ktorá má prístup k novým e, technológiám, ale zároveň je obeťou týchto technológií. Toto je oblasť, kde by táto správa mohla dosiahnuť rozdiel, e, nejaký pokrok tým, že sa zabraní alebo nájdú sa cesty na podporu občianskej spoločnosti v Iráne, aby sa nebránilo, aby sa teda nestávala informácie cenzurovaná ne no a podobne. Ďakujem pekne a teraz pán Belder na záver. Ďakujem, pán predseda. Veľmi pozorne som počúval. Všetko si dobre premyslím a počas letnej prestávky e, si to celé preštudujem, naformulujem to a v septembri vám predložím definitívny text s tými štyrmi kapitolami, ktoré som spomínala. Interná politická situácia, ľudské práva, regionálna politika a otázka jadrových zbraní. Teda toto tu bolo viackrát spomenuté. Bolo povedané, že sú to tie základné oblasti, v ktorých si musíme dať e, veľký pozor, aké stanovisko zaujmeme ako AFET a Európsky parlament, Európska únia, Rada. Takže ide o to, aby sme e, zaujali náležité stanovisko. Španielský kolega spomínal že by sme sa nemali sústreďovať len na e, religiózne hnutia, náboženské hnutia. Otázka vyvstáva, aký externí či interní oponenti e, stoja v ceste dobrým vzťahom e, z EÚ alebo prispievajú k lepším vzťahom z EÚ. Interní či externí oponenti. Už som spomínal že chceme zahrnúť aj e, e, menšiny náboženské. Pani Gomeš, spomínali ste, že potrebujeme spoločnosť, e, kde sa dá slobodne dýchať. Sloboda tlače je dôležitá. Takže stručne a krátko, pán predseda, vypočul som si veľa zaujímavých impulzov, ktoré zahrnieme do svojej správy. Milí kolegovia, môžete si byť istí, že e, vypracujem e, správu, ktorá bude odrážať e, skutočný stav. Nebudem veci prikrašľovať a budem Tiež e, e, teda konštatujem v e, správe, že aj politiku sankcií bude treba zlepšiť. Zhodnotím, aké boli doteraz a aké by mali byť. A aj čas, kedy sa bude predkladať táto správa, je dôležitý. 26. júla na rade sa bude rozhodovať o prípadných nových sankciách No a tiež o tom, či sankcie OSN nebudú doplnené o sankcie EU. Čiže o tomto bude treba ešte e, rozhodnúť a, a toto rozhodnutie samozrejme môžeme zohľadniť v našej správe v septembri. Ďakujem vám za vašu angažovanosť. E, je veľká tu v parlamente. Ehm, Mm, a pri nadchádzajúcej fáze, pri nadchádzajúcich diskusiách e, sa dostaneme ešte hlbšie do problematiky. E, v lete budem pracovať ďalej. Ja vám všetkým želám príjemnú dovolenku, ktorú si všetci zaslúžime. Ďakujem. Ďakujem pekne. Zabudol som vám povedať, že e, každý rečník mal 20 minút. Uh, like, uh, before... Takže ešte predtým, ako skončíme, vám želám príjemné eh, letnú prestávku. Ďakujem tlmočníkom a blahoželám Španielom aj Holandianom k úžasnému zápasu, k show, ktorú nám ponúkli. Vám, pretože ste vyhrali a vám, pretože ste k tomu prispeli. A želám vám príjemnú letnú prestávku. Všetko dobré. Thank you. Thank you